E, dnešnú schôdzu 9. maja 2011. 2011 roku sú dostępne. Či sú jakieś uwagi? Chcela by som vedieť, že či niekto sa chce vyjadriť k tomuto programu schôdze. Zdá sa, že tomu tak nie je. Takže tým pádom je to schválené. Teraz by som na začiatku vám chcel predložiť nasledujúce oznamenia. Dnes je Deň Európy. Väčšina časť tohto dňu som, dňa som bol vo Florencii, kde, ako veľmi dobre viete, e, sa koná Európska univerzita, kde e, zároveň sa koná takisto aj Európsky festival, ako aj konferencia. A ja som sa stretol s viacerými študentami univerzity po Florencii, ktorá sa nazýva Európska univerzita. Dnes svalíme 61. výročie deklarácie Roberta Schumana a veľmi sa tomu tešíme. Robert Schuman bol našim predchodcom ktorý vyhlasil, že krízy e, sú tu na to, aby sme ich e, prekonávali, aby sme vytvárali dobré základy do budúcnosti. Preto dnes 9. mája si musíme pripomenúť minulosť, analyzovať e, súčasnosť a dúfať a obracať sa na budúcnosť. Druhá informácia, druhého znamenia, ktorý som chcel predložiť, je následovná Európska únia tak e, ako viete, v rámci toho zasadnutia, ktoré sa odohralo 3. mája e, v valnom zhromaždení OSN sa schválila Európska únia ako jednotný subjekt, e, ktorý sa bude viedrovať už jednotným hlasom na pôde valného zhromaždenia. Tak keď sa budú prekladať návrhy alebo pozmeňujúce, tak pozmeňujúce návrhy alebo rôzne pripomienky, ide o jednotný hlas, jednotný postup. Dúfam, dúfame, že naše konanie a takisto aj náš hlas bude v budúcnosti jednotným. Toto je veľmi dôležitý bod toto spoločné konanie, tento spoločný postup, pretože sa nachádzame v takej chvíli, kde kedy je potrebné, aby sme konali, aby sme eh, vykonali nové eh, kroky v oblasti Severnej Afriky, kde stále vládne napätie, ako veľmi dobre eh, viete. A teraz nasleduje tretie oznámenie. 16. mája eh, sa bude konať eh, deň boja proti xenofóbii. Budeme sláviť deň boja proti xenofóbii, proti všetkým eh, prejavom xenofóbie v Európe ako mimo Európy. Xenofóbia je jedna z najdôležitejších a najnebezpečnejších diskriminácií na svete. Mnohí sú práve tak mučení ako aj vraždení kvôli xenofóbii na svete a preto by sme chceli, aby Ochrana pred takouto diskrimináciou bola e, zapracovaná do všetkých legislatívnych e, dokumentov EÚ. Štvrté oznámenie Európsky parlament e, by chcel odsúdiť zavraždenie, trest smrti, pretože si myslíme, že hlavne v eh, pásme Gazy, kde prišlo k týmto trestom smrti, mali by sme sa jasne vyjadriť eh, proti a jednomyselne sa eh, k tomu postaviť. Chcel by som teraz spomenúť ešte nasledujúce úvahy. Pán Demagis 3 spožiadal o dve petície, pokiaľ ide o imunitu, o parlamentnú imunitu v rámci eh, súdov, eh, kde sa musí zúčastniť v Miláne, zasadnúť eh, súdov, takisto aj pán Milandis požiadal, aby bol zbavený imunitu, aby takisto predlož, mohol predstúpiť na pôdu súdu vo Vilniuse a podľa článku 6 oceku 2 rokovacieho poriadku tieto žiadosti budú predložené výboru pre právne záležitosti, aby sme mohli posúdiť túto vec. Nech sa páči. Otázka, pokiaľ ide o rokovacia poriadok. E, pán predseda, e, mne sa, ja som nepochopil to, čo ste, neviem, či ma počujete, hovorí rečník, nepochopil som ešte raz, čo ste práve teraz povedali, čiže pán Demagistris požiadal, aby mal imunitu alebo aby bol zbavený imunity. Myslím, že som to dobre nepochopil, alebo som to dobre nepočul. Takže dem, pán kolega Demagistris je z mojej krajiny, takže by som chcel vedieť, že či má byť pozbavený imunity alebo nie, aby mohol byť eh, predvedený eh, pred súd. Myslím si, že on by teda mal mať imunitu, takže čo ste tým chceli povedať e, tými slovami, ktoré ste pred chvíľočkou spomenuli ohľadom pána de Magistrisa? Uh, uh, uh, no, bola to taká požiadavka,